E, môžete sa vyjadrovať iba e, e, k technickým otázkam. Takže, pán kolega Kelly, máte slovo, ale tiež iba k technickým otázkam. Pán predseda, čo sa týka posledného rečníka,